zatvárať, ale skôr by sme to mali e, zlepšovať a naozaj by sme mali pracovať na základe tých najlepších praktík. Veľmi, dobre vám, veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, tým pádom uzatvárame túto diskusiu a hlasovať o tejto správe sa bude zajtra. Ďalším bodom nášho programu je bod iniciatíva Small Business Act a e, malé a stredne veľké podniky. Najprv by som chcela dať slovo pani Cavale. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pokiaľ ide o túto otázku, e, dôvodom boli tie drastické po zmeny, ktoré sa odohrali na trhoch v dôsledku veľmi hlbokej eh, hospodárskej krízy, eh, ktorú v súčasnosti prežívame. Prepracovanie eh, tohto zákona o malom podnikaní, naozaj si myslím, že tam ide o to, aby sme zabezpečili prístup k financiám mali by sme v podstate e, zlikvidovať čierny trh a globalizáciu európskych podnikov by sme mali každopádne zabezpečiť na základe e, tej, tohto konštruktívneho návrhu by som sa chcel opýtať, že ktoré v podstate členské štáty naozaj sa prihlásili k tomu, že budú presadzovať tieto zásady. Skutočne by som chcela upozorniť na to, že e, je naozaj e, táto situácia veľmi, veľmi vážna. Hlavne pokiaľ ide o zadlženie v nadväznosti na tie krajiny, ktoré dnes veľmi trpia touto hospodárskou krízou, napríklad e, Grécko a Írsko. pokiaľ ide o malé a stredne veľké podniky, e, tieto podniky sú skutočne veľmi zadlžené a majú e, podložnosti voči rôznym e, kreditným inštitúciám, úverovým inštitúciám. To znamená v podstate, že ich produktivita poklesla o 50 Asi by sme mali v podstate nájsť nejaké východisko v nadväznosti na tieto úvery. Možno, že by bolo dobre predlžiť splatnosť týchto úverov, toto by sme mohli návrhnúť a takisto by sme mohli e, v podstate na základe vašej správy vychádzať z toho, že by sa mali, e, malo znížiť vlastne e, táto záťaž v nadväznosti na platenie patričných percent. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o stav týchto malých a stredne veľkých podnikov. Pán eh, komisár eh, Barozo, eh, pán predseda Barozo vlastne celkom jasne povedal, že je to 250 pokiaľ ide o pardon, pokiaľ ide o túto iniciatívu Small Business Act, ide v podstate o to, aby sme zlepšili vlastne legislatívu, ktorá platí na tieto malé a stredne veľké podniky. Práve preto by sme toto chceli zaviesť. Štúdia Európskeho parlamentu teraz poukázala na to, že presadzovanie tohto eh, Small Business Actu naozaj má rôzne eh, dopady v rôznych členských štátoch. Len vlastne 5 takýchto členských štátov toto presadilo, 14 vlastne e, bohužiaľ len vo veľmi e, zlej kvalite a 8 členských štátov vlastne toto vôbec neprijali. A práve preto my ako liberáli sme položili túto otázku a v podstate e, my vlastne sme vyhlásili túto iniciatívu, aby vlastne tento e, Small Business Act sa stal e, záväzným pre všetky členské štáty, aby naozaj tento e, zákon všetky členské štáty ratifikovali. A práve z toho dôvodu v podstate Ehm, nechceme, aby išlo o legislatívu, ktorá v podstate zaťažuje stále e, väčšou byrokraciou tieto malé a stredne veľké podniky. Sme skutočne za to, aby členské štáty samozrejme mali e, patričné e, možnosti manevrovania, ale každopádne si myslíme, že by sa e, malo tento zákon prijať. A práve preto sme presvedčení, že komisia by mala byť vlastne e, tou pohon, tým, tým motorom, tou, tou pohonnou silou a snažiť sa o to, aby tieto zákony pre malé a stredne veľké podniky boli naozaj presadzované aj v praxi. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz e, v mene komisie prehovorí pán komisár Barnier. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. V prvom rade chcem ospravedlniť môjho e, kolegu Tajanyho, ktorý venuje veľkú pozornosť týmto otázkam, ale žiaľ dnes večer e, sa súčasne prípravnej schôdze G20. No ale ja ako komisár pre vnútorný trh sa e, venujem niektorým otázkam a teda vám môžem poskytnúť isté vysvetlenia. Vypočuť si vás. V prvom rade sa chcem poďakovať pani e, Cavele a pánovi Torerovi, ktorí e, prišli s touto iniciatívou, ktorá sa týka iniciatívy Small Business Act. My sme pred chvíľou hovorili o verejných trhoch. Je tu 21 eh, miliónov eh, podnikov a vytvárajú väčšinu pracovných miest. Hovoríme v každom prípade o malých a stredných podnikoch. Takže 99 eh, podnikov v Európe tvoria malé a stredné podniky a tie sú kľúčom k rastu, ktorý chceme buď skonsolidovať alebo obnoviť a posilniť našu konkurencieschopnosť. Tieto podniky však majú veľké ťažkosti, hlavne v tejto chvíli. No a keďže sú malej alebo stretnej povahy, tak čelia mnohým, príliš mnohým e, prekážkam, ktoré e, sa týkajú napríklad otázok mobility, vývozu, obchodovania e, vo vnútri veľkého trhu a práve preto e, som ja a pán Tajany prostredníctvom tejto iniciatívy e, SBA navrhli isté uľahčenia pre tých, ktorí chcú inovovať, obchodovať, vyvážať, byť mobilní. No a to sa v súčasnosti týka malých a stredných podnikov. Samozrejme, je tu ešte oveľa viac ťažkostí, ktoré môžem stručne spomenúť. Administratívna záťaž, nedostatok likvidity, e, nedostatok e, financi, finančných prostriedkov, nedostatočná viditeľnosť na, na trhu, pokiaľ ide o možných investorov. Toto všetko brzdí v rozvoj malých a stredných podnikov. E, bolo tu hodnotenie dopadu vo vzťahu s malými a strednými podnikmi a e, pracovnými miestami. Hovorí sa, že táto kríza e, zničila 3 milióny pracovných miest v malých a stredných podnikoch. To nie je nová záležitosť. E, od roku 2008 sa im venuje pozornosť, e, pretože sa hovorilo o prierezovom prístupe pre malé a stredné podniky a vyústili to práve do iniciatívy Small Business Act. Vďaka tomu bol zaznamenaný výrazný pokrok. Uvediem niekoľko príkladov. E, čas na založenie e, podniku bol znížený, taktiež tu boli dôležité legislatívne návrhy, napríklad legislatíva o oneskorených platbách alebo o e, zníženej sadzbe DPH. A potom je tu ten test MSP, o ktorom ste hovorili, pán Teurer to prinieslo e, viacero pozitív, platí od roku 2009 Zohľadňuje sa pravidelne vždy, keď sa vypracováva legislatíva, ktorá má vplyv na tieto MSP a taktiež sa to ozrkadlilo v nedávnom stanovisku Európskeho parlamentu. Takéto testy e, e, sa e, uplatnili aj pri tom normalizačnom balíku alebo smernici o oneskorených platbách, ale ja si myslím, že treba ísť ešte ďalej. Je tu iniciatíva pána Tajanyho a komisia zorganizuje v každej členskej krajine akýsi workshop, aby sa čo najšobecnejšie lepšie uplatňovali tieto testy MSP. Pri revízii e, tohto Small Business Act minulý rok e, sa komisia zaviazala k jeho posilneniu a e, v júni pán Barroso načrtol isté usmernenia, na ktorých pracujeme, napríklad posilniť roz, rozmer pre mikrojednotky v malých a stredných podnikoch a viditeľnosť to je taktiež niečo, na čo kladieme dôraz. Tento nástroj, dámy a páni, poslanci, e, tento Small Business Act je pre nás veľmi dôležitý na to, aby sme mohli konzistentne konať v prospech malých a stredných podnikov a musí byť ešte e, doplnený v niektorých oblastiach, ktoré teraz stručne spomeniem Poprvé program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Komisia navrhla 2,7 miliardy eur na podporu malých a stredných podnikov a dúfame, že v nadchádzajúcom finančnom výhľade budeme môcť počítať s podporou Európskeho parlamentu. No a v rámci rozpravy o budúcom finančnom výhľade sme navrhli zdvojnásobenie rozpočtu slúžiaceho na podporu MSP a e, budeme dbať na to, aby boli prioritne tieto prostriedky e, určené podnikom v počiatočnej fáze e, ich rastu, pretože to je najcitlivejšie e, obdobie. Tieto prostriedky e, sú samozrejme užitočné, ale my chceme aj nástroje, ktoré zlepšia prístup k financiám pri ich zdroji Chceme sa venovať kapitálovému, rizikovému kapitálu, e, bankovým úverom a tak ďalej. Ja, e, ako viete, sa tomu e, naozaj intenzívne venujem, keďže mám na úloh, za úlohu podporil vnútorného trhu. V Small Business Act v rámci Small Business Act chceme taktiež spraviť návrh pre väčšiu e, mobilitu e, kapitálu. Ja sa samozrejme zblízka pozriem aj na nápad vytvorenia Európskeho fondu rizikového kapitálu e, s mojimi kolegami, hlavne s kolegom Tajaným. S, mojimi, s mojim odborom chceme taktiež pracovať na tých prahoch, vďaka, e, kvôli ktorým majú niektoré malé a stredné podniky problémy vstúpiť na burzu a taktiež možno, že e, ťažkosti e, nájsť dostatok likvidít. Pani Tavela, Cavela, vy ste taktiež hovorili o, o, o kríze, nedostatok bankových úverov. To ide ruka v ruke. Ja veľmi pozorne sledujem vývoj našej legislatívy, napríklad o e, bazilejských e, pravidel e, obozretné podnikanie. Tu sa treba špecificky zameriavať na malé a stredné podniky, pretože oni často v vašich regiónoch teda je je 8300 regionálnych bank, ktoré vlastne financujú túto činnosť. A budeme taktiež venovať e, pozornosť novatorskej úlohe malých a stredných e, podnikov do e, roku 2020. No a potom je tu siedmový rámcový výskumný program a v roku 2012 chceme uľahčiť prístup k bankovým úverom pre tie malé a stredné podniky, ktoré sa venujú výskumu a inováciám. A bude tu rozpočet 120 miliónov eur. Taktiež e, sa budeme snažiť e, zapojiť malé a stredné podniky do európskeho e, programu financovania, napríklad myslím na ten štrukturálny fond. Malé a stredné podniky musia mať uľahčený prístup. Je tu otázka verejného obstarávania, samozrejme, ale treba sa zamerať aj na právne predpisy No a ďalšia priorita zníženie administratívnej záťaže pre e, MSP. E, máme plány na zníženie e, týchto nákladov v roku 2012 mali by sme dosiahnuť to avizované zníženie o 25%, dokonca by sme to mohli prekročiť, ak oslobodenie mikropodnikov od účtovných pravidiel rýchlo bude schválený. Máme už viac ako 200 návrhov na zjednodušenie existujúcej legislatívy a na zníženie teda eh, administratívnej záťaže o 31 Malo by to predstavovať zníženie o 22 administratívnej, administratívnej záťaže pre eh, podniky. My chceme, aby to bolo konzistentnejšie, aby bol ľahší prístup malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu, o tom sme pred chvíľou zľavo hovorili. A taktiež otázka e, verejných e, zadaní, to je e, absolútna priorita komisie. Mne na tom veľmi záleží a chceli by sme uľahčiť aj prístup na verejné, pardon, na medzinárodné trhy a to je taktiež niečo, čo chce e, vo svojom e, návrhu odrkadliť komisár de Gucht. Navrhli sme aj rozšírenie európskeho normalizačného systému pre služby, aby mohli sa aj MSP podielať na vypracovávaní noriem. Chceme teda vytvoriť akúsi kultúru partnerstva, riešiť problémy priamo v teréne E, nemôžeme mať čiste teoretické, ideologické e, legislatívne návrhy, nemusia byť e, praktické pre malé a stredné podniky. Dámy a páni, ja sa obracím hlavne na tých dvoch poslancov, ktorí položili túto otázku. Ak sa pozriete na Small Business Act, tak je tam 12 prostriedkov a 50 podrobnejších návrhov ktoré sa snažíme uplatňovať. No a e, zhodneme sa asi na tom, že je to veľmi proaktívne a má to uľahčiť prácu malých a stredných podnikov. Týka sa to aj tých tém, ku ktorým sa už nedostanem, napríklad európsky patent, e, ktorý podporujeme, ale teraz kvôli jeho cene e, je často neprístupný malým a stredným podnikom. Takže E, bol ešte vymanovaný pán e, Kalera Krespo, zástupca e, komisie, ktorý blízka sleduje uplatňovanie Small Business Act na národnej úrovni. Mu pomáhajú ambasadori pre malé a stredné podniky a je to sieť, ktorá zasadla naposledy 14. septembra v Bruseli. Išlo hlavne o otázku prístupu k úverom. Musia spolupracovať všetky e, inštitúcie, dámy a páni, na to, aby e, účinne pracoval Small Business Act, aby malé a stredné podniky mohli e, prekonať túto krízu. Máme na to všetky nástroje. Môžeme vyhrať boj o rast, o konkurencieschopnosť, ale na to potrebujeme musíme dosiahnuť, aby mohli malé a stredné podniky zohrávať svoju úlohu a v tom im musíme maximálne e, pomôcť. Ďakujem pekne pánovi komisárovi a začneme vystúpenia v mene jednotlivých frakcií. Najprv pán Becen na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. No a v prvom rade chcem poďakovať aj komisii a pánovi komisárovi za, za tie záväzky, ktoré cítia smerom voči malým a stredným podnikom. Malý e, zákon o malých podnikoch je taká strešná legislatíva, ktorá sa týka všetkých pravidel, ktoré sprevádzajú život malých a stredných podnikov. Sú tam mnohé pravidlá, prístup ku kapitálu, to je prvá, prvé kritérium. Druhý kritérium je prístup na trh, o tom sme hovorili. No a po tretie, po tretie je to snaha o zníženie zníženie administratívneho bremena. Nie je pochybnosť o tom, že ekonomická a hospodárska recesia spôsobuje, že to je stále náročnejšie pre malé a stredné podniky, aby získali prístup ku kapitálu. A naozaj sa teším na ten návrh, ktorý má predložiť komisia, v rámci ktorého sa budeme snažiť zabezpečiť to, že máme naozaj zdravé a dobre fungujúce malé a stredné podniky, ktoré majú dobrý prístup ku kapitálu. Prístup na trhy, už tak to je trochu iná téma. Tu naozaj potrebujeme dobre fungujúci vnútorný trh. No a samozrejme malé a stredné podniky musia aktívne e, angažovať sa na obchode s Čínou a ďalšími novými hráčmi. Máme kvalitné produkty, ale ak chceme, aby sa dostali aj na, za hranice Európy, musíme zabezpečiť, aby mali prístup aj na nové trhy a musíme im v tom pomáhať. No a samozrejme, musíme bojovať proti byrokracii. Je naozaj veľmi dôležité, aby tak na úrovni jednotlivých členských štátov, ako aj tu na úrovni Európskeho parlamentu sme si urobili najprv poriadok pred vlastným prahom. Keď chceme implementovať eh, novú štruktúru o ktorej naozaj veľmi dobre vieme, že e, zabezpečí viac prostriedkov pre banky, tak musí tu byť opäť aj nejaký nástroj pre malé a stredné podniky. Takže aj tu musíme podporať legislatívu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi Bencovi a teraz vystúpi pani Toja za socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Kríza v Európe vytvára akýsi zaciklený kruh Vidíme, že miera produktivity neustále klesá, naše firmy sú stále menej výkonné, majú stále menší prístup k financiám. Úloha malých a stredných podnikov je v tomto smere kľúčová a chceme požiadať komisiu aj parlament, aby sme naozaj implementovali naše princípy, za ktorými stojíme a zároveň, aby sme príjmali také legislatívne iniciatívy, ako je Small Business Act, aby sa tie stali skutočnou praxou priamo v teréne a v jednotlivých členských štátoch. Takže, pán komisár, ak všetky členské štáty budú implementovať túto smernicu, alebo ak by ju implementovali skôr, napríklad smernicu o meškajúcich úhradách, znamenalo by to obrovský, obrovskú pomoc pre malé a stredné podniky potrebujeme nájsť efektívnu metódu. Princípy sú správne, ale musíme zabezpečiť, aby tá legislatíva bola efektívne implementovaná v záujme malých a stredných podnikov. Chcem vás požiadať, aby ste boli veľmi tvrdohlaví, veľmi vytrvalí, tak aby sme naozaj vytvorili, vytvorili takúto sieť príležitosti pre malé a stredné podniky. Oceňujeme to, čo robí komisia. Chcem vám pomôcť v rozpočtom a schválime všetky ďalšie účinné veci. A ešte jedno slovo k ohľadom úverov. Potrebujeme jednoznačné vyjadrenie ohľadom bank Máme tu veľký záväzok a potrebujeme podporovať každú formu pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne pani Toja a teraz má slovo pán Watson na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vítame návrh komisie a chceme vzdať hold za prácu, ktorú vykonali spravodajcovia parlamentu. Malé a stredné podniky sú e, základom, sú základným kamenným, kameňom nášho, nášho domu, na ktorom stojí Európska únia. Sú embryom, v ktorom sa tvoja aj budúce veľké firmy. V minulosti sme ich často prehliadali zo strany sociálnych partnerov, ktorí zastupovali predovšetkým veľký priemysel a veľkých zamestnávateľov. Kľúč k ich úspechu je predovšetkým prístup k financiám. Európsky investičný fond bol naozaj veľmi dôležitý pre malé podniky, najmä v mojom volebnom obdobde a naozaj vítame záväzok komisie zvážiť nové príležitosti pre investičný kapitál. Pán Watson, je v poriadku, aby vám pán Martin rovno položil aj otázku? Pán Martin, nech sa páči. Pán kolega, nechcel som vás prerušiť, ale som si chcel vypočuť to, čo poviete a potom položiť otázku. Ospravedlňujem sa. Myslím, že sa ma chcela potom spýtať na niečo iné, to je v poriadku. V každom prípade potrebujeme zabezpečiť to, že náš bankový systém, keď bude rekapitalizovaný, bude opäť môcť podávať úvery malým a stredným podnikom. Vítame preto návrh komisie ohľadom meškajúcich platieb. Pevne veríme, že komisia spraví niečo v tom, aby zjednodušila DPH, najmä pri cezhraničných transakciách. Navštívil som lokálnu firmu v mojom volebnom obvode eh, Foundrax, Samrtone. A oni mi hovorili, že majú 27 rôznych prahov na DPH, ktoré existujú. Je naozaj veľmi ťažké takýmto spôsobom fungovať a operovať na spoločnom trhu. Pevne verím, že komisia preskúma aj zákon o tvorbe zamestnanosti, ktorý vyžaduje eh, dopadové štúdie a častokrát aj eh, následné záverečné klauzuly, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov. Pán Martin, teraz máte šancu položiť otázku. Mm. Ďakujem veľmi pekne, prepačte, váš žený pán kolega Watson, vy ste skutočne eh, veľmi, veľmi eh, skúsený člen parlamentu a poznáte veľmi dobre eh, Čínu. Takže chcel by som sa vás opýtať, že čo si myslíte, že je dôvodom vlastne takej úspešnosti malých a stredne veľkých podnikov? Vy si myslíte, že vidíte v podstate nejaký pokrok, alebo je to ešte stále byrokratizácia, keď to porovnáte s vašimi skúsenostiami z Číny? Myslíte si, že je to ďaleko jednoduchšie v Číne podnikať, že je tam ďaleko menej predpisov, ktoré platia na týchto malých podnikateľov ako v Európskej únii? Vážený pán kolega Watson. Ďakujem veľmi pekne Naozaj som pracoval ako, ako finančný úradník na čínskom pobreží a mal som možnosť vidieť, s e, akými ťažkostiami bojujú malé a stredné podniky v Číne. Samozrejme, že tam je menej regulatívy v rôznych spôsoboch, ale zase čelia iným výzvam, ktorým naše firmy nečelia. Myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť dobrý rámec e, v rámci legislatívy pre malé a stredné podniky. Pevne verím, že komisia im teraz pomôže tým, že veľmi e, dobre zváži ďalšie možnosti investície, širokopásmové e, pripojenie, lacnejšie energie z obnoviteľných zdrojov a prepojenia v oblasti infraštruktúry, ktoré pomôžu týmto ľuďom obchodovať a zarábať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Watson, na minútu má slovo pán Nicholson. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci pán komisár. Musím povedať, že sa viem podpísať pod to, čo hovoril pán komisár. V Severnom Írsku 99% podnikov sú malé a stredné podniky a my sme na nich závislí kvôli nášmu rastu a zároveň aj kvôli dopadu, ktorý majú na lokálnu ekonomiku. Ale bohužiaľ, eh, hospodárska kríza ich veľmi vážne postihla v rámci súčasného finančného podnebia a eh, treba povedať, že malé a stredné podniky operujú len v obmedzenej škále čelia rôznym tlakom minimálne v oblasti prístupu k úverom a k financovaniu a minimálne v tej časti sveta, odkiaľ pochádzam ja, je to veľký problém. Ďalší problém je byrokracia a rôzne formuláre, ktorými sa musíme vysporiadať na dennodennej báze. Veľmi rád by som si vypočul odpoveď od komisie ohľadom toho, ako efektívny bude Small Business Act a predovšetkým e, dopad na malé a stredné podniky v tom, aby to skutočne dokázalo analyzovať európsku legislatívu a to, ako dopada na malé a stredné podniky v jednotlivých členských štátoch Rovnako by som chcel povedať aj to, že si myslím, že musíme byť veľmi opatrní v Európe. Nemôžeme mať príliš veľa regulatívy, príliš veľa smerníc, aby nás to nevytiesnilo z trhu, najmä z nových technológií, kým sa len budeme pozerať, čo sa deje vo svete. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán Nicholson. A teraz vystúpi pán Butikofer, má 3 minúty. Poprosíme mikrofón. Mikrofón, prosím, vážený pán komisár vážený pán predseda, vážení kolegovia. Small Business je naozaj veľmi rozumná záležitosť, ale nie je to vlastne zákon, ale je to proklamácia. Keď chceme, aby komisia skutočne povedala niečo dôležité, čo je naozaj istým predobrazom, budeme musieť naozaj si dávať pozor, hlavne pokiaľ ide o dve záležitosti pokiaľ ide o tú otázku týkajúcu sa peňazí a pokiaľ ide o tú možnosť rozhodovania. A k, k tomuto by som sa chcel vyjadriť v troch bodoch. V prvom rade program výskumu. Nie som spokojný s tým, ako doteraz v nadväznosti na generálny direktorát eh, pre podnikanie a generálny direktorát pre výskum eh, prebiehali rokovania v nadväznosti na budúcnosť eh, týkajúcu sa toho, čo by malo byť vlastne programom eh, pre hospodárskú súťaž a inováciu. Eh, skutočne by to malo byť niečo, čo je priateľské eh, pre malé a stredne veľké podniky. Mal by to byť pre nich naozaj zaujímavý program. Musíme sa pozrieť na to, ako budú vlastne tieto malé a stredne veľké podniky v rámci tohto programu fungovať v budúcnosti. A Samozrejme, že Eh, tento parlament by mal presadzovať voči komisii také kritérium, že pokiaľ ide o malé, stredne veľké podniky, tam nejde len o financie, ale ide v podstate aj o ľahší prístup k týmto programom, ako mali doteraz. A samozrejme, že tu ide aj o to, aby sme presadzovali inovácie. To bola jedna z hlavných tém. A eh, to zástupca malých a stredne veľkých podnikov počiarkov pred niekoľkými týždňami v Bruseli bola to jedna z hlavných tém, pretože ide v podstate o to, že inovácie to je viac ako len obyčajný výskum a inovácia malých a stredne veľkých podnikov môže prispievať aj e, k pokroku e, v nadväznosti na celú spoločnosť a preto by sme im mali dávať naozaj Eh, mimoriadnú možnosť prístupu eh, k týmto programom a nemali by to byť len veľké podniky, ktoré majú k týmto programom prístup. A práve na tomto mieste musí komisia v podstate dokázať, že to, čo častokrát a ako nedelnú kázeň v podstate eh, prednáša, že skutočne sa bude zasadzovať za malé a stredne veľké podniky. A pokiaľ ide o štrukturálne fondy, niekto na to už tu poukázal Dramaticky sa musí zlepšiť prístup k štrukturálnym fondom pre malé a stredne veľké podniky. Musí ísť o partnerstva medzi regionálnymi a miestnymi organizáciami a inštitúciami. Musí ísť o spoluprácu medzi malými a stredne veľkými podnikmi a škol a vzdelávacími inštitúciami. Napríklad Cambridge. Môžeme uvieť veľmi veľa takýchto príkladov e, v rámci Európy kde v podstate majú tieto malé a stredne veľké podniky ďaleko lepšie e, postavenia. Pokiaľ ide o tieto štruktúry v nadväznosti na e, vedenie a riadenie, bohužiaľ komisii sa nepodarilo, aby zlepšila normalizáciu, pokiaľ ide o malých a malé a stredne veľké podniky, práve v nadväznosti na uh, tento Small Business Act. Ďakujem pekne slovom, pán Provera. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Rád by som teraz hovoril o téme, ktorú poznám naozaj veľmi dobre, o Severnom Taliansku. V tomto momente je to naozaj veľmi dôležitý problém pre všetky malé a stredné podniky a to je prístup k úverom. Je to naozaj veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie než oblasť byrokracie a oblasť podpory alebo medzinárodnej konkurencie schopnosti, najmä tej čínskej. Treba si uvedomiť, že banky sú nútené rekapitalizovať svoje e, rezervy, musia splácať dlhy, ktoré sú spôsobené ich finančnými špekuláciami a už nedokážu poskytovať úvery malým a stredným podnikom. Malé a stredné podniky majú jednoducho príliš malé možnosti, aby si vytvárali vlastné rezervy alebo aby si vedeli nájsť vlastný kolaterál. To nám nepomôže zabezpečiť ekonomickú obnovu v našich krajinách Malé a stredné podniky majú naozaj dobrú vôľu posunúť sa ďalej. Potrebujeme zlepšiť úverové mechanizmy a vytvoriť nové úverové nástroje, tak aby sme podporili malé a stredné podniky, umožnili im inovovať sa a zároveň im našli finančné nástroje, ktoré im v tom pomôžu. Musíme zlepšiť ich prístup k štruktúrálnym fondom. Bez prostriedkov nebudeme môcť investovať do nových technológií, do investícií, do výskumu práve tak nedokážeme zlepšiť a zabezpečiť efektívnu ekonomiku. Na minútu a pol má slovo pán Martin. Ďakujem. Všetci to veľmi dobre poznáme. Všetko tu už odznelo, ale nehovoril o tom každý z nás a práve by, preto by som sa nechcel k tomu len pripojiť, ale chcel by som vás pochváliť, eh, pán komisár, a eh, myslím si, že to, čo ste predložili, je skutočne rozumné, správne len bohužiaľ zatiaľ sa to e, nezaviedlo do praxi. Pokiaľ ide o malých a malé a stredne veľké podniky, e, ich zástupcovia hovoria, že ešte stále v podstate je tam veľmi veľká medzera medzi tým, čo existuje a čo by mohla naozaj Európska únia ponúknuť v nadväznosti na zníženie byrokracie, v nadväznosti na prístup k finančným prostriedkom. Veľmi dobre vie, poznáte tie číselné údaje, len 34% e, v podstate týchto malých a stredne veľkých podnikov má k dispozícii e, isté finančné zdroje, čo predstavuje vlastne menej ako polovicu týchto podnikov. A samozrejme, že e, na to sú tam isté aj dôvody, ktoré k tomuto vedú. A človek samozrejme musí byť optimistický. Často som mal v hospodárskom výbore predkladať isté správy, e, v ktoré zahrňali aj rôzne štatistické údaje, ale v konečnom dôsledku v podstate e, sme e, naražali na to, že nebol dostatočný prístup k, inter, k informáciám a chýbali internetové portály. A samozrejme, že záleží aj na tom, aby tieto finančné prostriedky boli k dispozícii podľa možností čo najmenej byrokratickým spôsobom. A za toto sa vám chceme poďakovať. Ďakujem pekne, pán Martin. A teraz má slovo pani Del Castillo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán komisár. Až doposiaľ e, téma malých a stredných podnikov e, zaznievala predovšetkým z perspektívy financovania, z nedostatku likvidity a z perspektívy ťažkosti a problémov, ktoré tiež, ktorým čelia pri prístupe k úverom. Sú to problémy, ktoré majú na svedomí predovšetkým vlády, ale je to aj oblasť bank, ktorá si vyžaduje nový prístup. Ale myslím si, že vyžaduje si to predovšetkým aj zmenu postoja zo strany každého jedného občanov. Dovolte mi, aby som ehm, načrtla jednu oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, najmä strategicky a len čiastočne sme o nej hovorili. A je to téma, ktorá sa týka vnútorného trhu. Počas posledných týždňov sme zdôrazňovali e, zo pohľadu európskych inštitúcií, ako je veľmi dôležité neustále napredovať v oblasti rozvoja vnútorného trhu čo je jeden z základných prvkov a jeden z základných faktorov, ako chceme prekonať krízu. Keď sa pozrieme na vzťah medzi vnútorným trhom a malými a strednými podnikmi, uvidíme, že sú 23 malých a stredných podnikov obchoduje cezhranične a len 13 zachádzať ďalej než na, než na rámec susedských vzťahov alebo jednej hranice to, sú, to je spôsobené tými obrovskými ťažkosťami, ktorým čelia. Je to naozaj veľmi drahé obchodovať e, na väčšiu vzdialenosť a spôsobuje to e, veľká fragmentizácia vnútorného trhu. Malé a stredné podniky, keď e, zoberieme do úvahy, aké si položia, aké sú ceny a čo im mohli zarobiť a aké sú náklady, tak sa im neoplatí obchodovať na spoločnom trhu tak, ako by sme si predstavovali. A to treba vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Delka Stýďo. A teraz vystupí pani Merkis na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán komisár, to, o čom hovoríme, je, čo robiť v rámci tejto krízy. Musíme sa zamerať na malé a stredné podniky predovšetkým. Nehovoríme len o peniazoch, hoci aj to je veľmi dôležité, ale to, čo musíme spraviť, je, že sa musíme pozrieť na efektívne vzdelávanie. Musíme zabezpečiť to, že nielenže vytvárame nové inovácie, ale zároveň ich musíme vedieť využívať a posúvať do praxe. Veľmi veľa ľudí hovorí o výskume, ale nie všetci hovoria o inováciách v rámci malých a stredných podnikov. Musíme sa viac zamerať na celý finančný aspekt aspekt tohoto problému a zároveň existujúci finančný systém. Veľmi veľa ľudí hovorí aj o malých objemoch, ktoré sú častokrát nevyhnutné preto, aby sa podnik vedel posunúť výrazne dopredu. Stýka e, sa to najmä investičného kapitálu, ale ako to chceme použiť z, investi- z európskych fondov? Pokrie to všetko Európsky investičný program? Častokrát hovoríme o veľmi malých sumách, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sa firma dokázala inovovať. Alebo mali by to byť inovácie alebo možnosti financovania pre ľudí, ktorí chcú začať po druhýkrát keď to prvýkrát nevyšlo. Pán Tajani hovoril o tom, že existujúce politiky nie sú veľmi dobré v rámci týchto druhých príležitostí alebo druhej šance. Takže čo s tým chceme spraviť? Dokážeme to zlepšiť, dokážeme to zmeniť, budeme vedieť nájsť pozitívnejší prístup voči ľuďom a firmám, ktorí by mali dostať druhú šancu. Ďakujem pekne, pani Merkis. A teraz má slovo pán Gallagher, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Malé a stredné podniky je kľúčový pilier európskeho hospodárstva. V Írsku zhruba jedna 1,5 milióna malých a stredných podnikov zamestnáva veľkú časť e, celého e, spektra trhu práce, ale sú zdanení obrovským spôsobom a musia zabezpečovať aj veľké platby sociálneho poistenia. Tento sektor zabezpečuje mimoriadne, e, mimoriadne dôležité prežitie, predovšetkým v Severnom Írsku. Náklady za úvery sú príliš, veľkým, príliš veľkou prekážkou, ktorým čelí tento sektor mali, e, daňoví poplatníci by musia znášať už príliš veľké bremeno, ktoré e, je spojené s reštrukturalizáciou bankového sektora. A malé a stredné podniky sa nedokážu vysporiadať s dopadmi e, veľkej krízy. Máme tu stále ďalšie bremená v oblasti byrokracie a záťaže a musíme to riešiť na európskej úrovni. Musí by to byť predovšetkým úloha komisie. A chcem pripomenúť komisii, že pán Barozo pri vystúpení o stave únie minulý mesiac hovoril o tom, že znížime administratívnu záťaž a ušetríme tie miliardy, ale naozaj by som veľmi rád videl tento dopad. Malé a stredné podniky sú motorom Európy, ale musíme zabezpečiť, že budeme implementovať také politiky, ktoré zabezpečia adekvátnu ekonomickú atmosféru a budú podporovať investície a ďalšie ďalší rast. Ďakujem pekne pánovi Gelegerovi a na minútu má slovo pán Tošinovský. Vážený pán Vážený pán predseda, celkom určite sa všetci e, zhodneme na význame malých a stredne veľkých podnikov pre rozvoj členských štátov a stabilitu Európskej únie. Veľmi oceňujem prístup e, k znižovaniu byrokratickej záťaže v nadväznosti na malé podniky. Vidím od majiteľov e, týchto malých podnikov, že toto je smer, ktorý je k nimi veľmi kladne hodnotený. Samozrejme, že nemôžeme zabúdať na regulačné normy, ktoré sú prijímané na pôde Európskeho parlamentu, pretože tieto majú veľký dopad v nadväznosti ťažkosti na tieto podniky a regulácie e, týkajúce sa e, reštaurácií, tie vlastne len zhoršujú schopnosť fungovania malých podnikov. Sledovanie e, zmien v európskej legislatíve je pre nich veľkou záťažou. Samozrejme, že sa snažia e, zamestnávať ľudí a e, častokrát v podstate e, sa prejavuje istá neochota zamestnávať pracovníkov v nadväznosti na dodržiavanie všetkých pravidiel, ktoré vychádzajú z legislatívy. Preto by sme mali naozaj zvažovať dopad na malé podniky, pokiaľ ide o príjmanie takýchto legislatívnych opatrení. Ďakujem, pán predseda, veľmi pekne ďakujeme, pán kolega Tošenovský. Teraz pán Morganti, takisto na jednu minútu. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi dôležité e, sú práve tieto malé a sredne veľké podniky pre európsku ekonomiku. Samozrejme, že by mali byť centrom našej činnosti, pokiaľ ide o Európsku úniu. Jedným z najväčších problémov je, tak to tu častokrát už odznielo, práve prístup e, k pôžičkám. A pokiaľ ide e, o pravidla v nadväznosti na Bazilej 3, vďaka týmto pravidlám v podstate to bude pre nich ešte ťažšie dostať sa nejako k požičkám. Banky budú musieť mať vyššie kapitálové e, požiadavky a toto bude vlastne ešte oveľa ťažšie, bude to mať veľký dopad na malé a stredne veľké podniky, pokiaľ ide o umožňovanie e, čerpania pôžičiek. A ja si naozaj myslím, že tieto podniky by mali v podstate nebyť vystavené takýmto rizikám. Toto sú samozrejme <clears throat> podniky, ktoré by mali byť e, konkurencieschopné a nemôžete byť konkurencieschopní byť e, bez finančných prostriedkov. Ďakujeme, pán e, Morganti. A teraz pán Bronz, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Len 10 malých a stredne veľkých podnikov exportuje do iných členských štátov a, a ešte menej, menšie je percento tých, ktoré exportujú do krajín mimo Európskej únie. Často sú to malé a stredne veľké podniky len s niekoľkými zamestnancami. Samozrejme, že pokiaľ ide o Čínu, snažia sa v podstate takíto dodávateľia nejakým spôsobom o to, aby sa im vrátili e, požičky. Malé a stredne veľké podniky, a hlavne pokiaľ ide o tie malé, keď sa ich pýtame na to, že čo chcú od EÚ e a od vlády, oni hovoria v podstate nie o odbornej príprave, ale jednoducho chcú, aby boli zbavení e, zbytočných predpisov a zbytočného zdaňovania náklady v nadväznosti na takúto reguláciu e, a predstavovali 124 miliónov eur len v e, spámotnom spojenom e, kráľovstve. A samozrejme, že toto vlastne znemožňuje týmto malým a stredne veľkým podnikom, aby boli konkurencieschopné. Samozrejme, že je veľmi ľahké takéto frázy používať, ale naozaj si myslíme, že by bolo lepšie, keby sme v podstate pristupovali menej dogmaticky a bez menšej byrokracie. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Sartori, 1,5 minúty. Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Som presvedčená, že v priebehu posledných niekoľkých rokov, ktoré boli veľmi ťažké pre e, európsku ekonomiku, naše malé a stredne veľké podniky, hoci trpeli e, v dôsledku tejto krízy a prišli o pracovné miesta, že sa im stále ešte celkom slušne darilo, pretože naozaj e, boli schopné, mali patričnú odolnosť a oni sú vlastne tou e, skutočnou chrbticou európskej ekonomiky. A jedna vec je naozaj veľmi dôležitá, pokiaľ ide o malé a stredne veľké podniky. Mnohé tieto podniky sú vlastne vedúce vedúcimi zložkami, pokiaľ ide o inovácie. A práve takéto malé a stredne veľké podniky sa vedia veľmi rýchlo spamätať z takejto krízy. keď povedzme e, tieto malé a stredne veľké podniky e, nemusia byť práve, e, nemusia mať sídlo v tých veľkých krajinách. Tieto malé a stredne veľké podniky sú veľmi dôležité pre inováciu. A pokiaľ ide o stratégiu EÚ 2020, naozaj si myslíme, že by sme mali e, podľa možnosti e, zabezpečiť isté veci e, ďaleko skôr. Členské štáty by mali naozaj dodržiavať slovo a zjednodušovať život malých a stredne veľkých podnikov tak ako sa k tomu zaviazali v roku 2009. Vypočula som si pána komisára a pán komisár hovoril o veľmi mnohých veľmi dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú života týchto malých a stredne veľkých podnikov. A jeden bod, ktorý zdôraznil, je pre mňa veľmi dôležitý a to je, že by sme mali vdýchnuť nový život e, do e, týchto MSP. A ja si naozaj myslím, že toto by bolo veľmi dôležité pre všetkých. Veľmi pekne ďakujeme, pani Sartori. Pán Kurtaš, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hospodárska a finančná kríza naozaj e, veľmi zhoršila činnosť e, európskych e, malých a stredne veľkých podnikov. V Rumunsku 55 malých a stredne veľkých podnikov v roku 2010 dosiahlo horšie výsledky, ako dosiahli v roku 2009 a všeobecná hospodárska klíma nie je veľmi priaznivá pre tieto malé a stredne veľké podniky. Keď berieme do úvahy e, dôležitosť e, činnosti malých a stredne veľkých podnikov pre európsku ekonomiku a e, úroveň zamestnanosti, ktorú vlastne vytvárajú, pretože naozaj je to obrovský počet takýchto pracovných miest, ktoré vytvárajú. Naozaj by sme mali podporovať ich rozvoj, mali by sme im dávať prístup k financiám, nemali by sme uh, im nejakým spôsobom sťažovať život byrokraciou. Naozaj si myslím, že sme investovali do bankového sektora, pritom naozaj zamestnanosť a rast zabezpečujú malé a stredne veľké podniky. Ďakujeme veľmi pekne, pán Kutaš. Teraz 1,5 minúty, pán Rinaldi. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ak by sme sa dnes rozprávali eh, s malým s riaditeľom malého alebo stredného podniku, tak e, by to asi znelo trochu odlišne. E, toto odvetvie je veľmi dôležité pre európsku identitu a stojí pred veľkými ťažkosťami. Treba zjednodušiť byrokraciu, Počuli sme o rôznych sadzbách DPH, treba zdôrazniť inovácie, prístup k štrukturálnym fondom. Vieme, že niektoré krajiny nevyužívajú tieto e, fondy v dostatočnej miere, ani nemajú prístup k úverom. Pán komisár, nemyslím si, že EÚ by mala mať príležitosť navýšať kapitál bank bez toho, aby boli stanovené prísne pravidlá, ktoré majú uľahčiť e, prístup k úverom pre tak dôležité odvetvie, akými sú malé a stredné podniky v kontexte EÚ

Ďakujem pekne a teraz pán Obermajer. Ďakujem pekne. Pred eh, troma rokmi eh, tu boli sluby podporiť malé a stredné podniky a je tu kríza, ktorá na ne obzvlášť e, dopadla. Sú tu ešte veľmi prísne e, bazilejské pravidlá. To obmedzuje prístup ku kapitálu a oslabuje tieto podniky. E, je tu štúdia, ktorá hovorí o potenciáli malých a stredných podnikov na mimoeurópskych trhoch. Ale ja si myslím, že ani toto, ani nová stratégia nič nezmení Kríza e, e, oslabuje rast a e, dopady sú veľmi citeľné. 99 európskych podnikov, najväčší poskytovatelia pracovných miest získavajú iba 10-15 európskych prostriedkov. Myslím si, že je naozaj najvyšší čas mať európsky podporný systém nielen pre veľké podniky, aby naozaj to mohlo byť sprístupnené aj malým a stredným podnikom čo najmenej byrokraticky. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Teraz pán Rubik na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár Barnie. Ja myslím, že to najdôležitejšie eh, eh, povedal slovenský minister financií, pán Mikloš E, povedal, že tí, ktorí u nás investujú, vytvárajú pracovné miesta a nesú potom e, rizika. E, jednoducho im netreba odnímať pracovné podmienky. Tí, ktorí vytvárajú pracovné miesta a znášajú rizika, tých treba tak podporovať, aby mali prístup k likvidite pretože oni poskytujú tovary a služby, ktoré potom kupujú klienti a keď e, je to so ziskom, tak potom e, to môže e, zvýšiť aj bonitu firiem a je uľahčený prístup k úverom a vďaka tomu Európa bude konkurencieschopnejšia. Naše podniky musia byť na medzinárodnej scéne konkurencieschopné a na to potrebujeme e, novú e, politiku ďalšieho vzdelávania v našich podnikov. E, keď sa pozrieme na úroveň možno, že architektov e, a ďalších e, profesí, ktoré európsky trh ponúka. Tu naozaj je potenciál a členské krajiny by sa mali zamyslieť nad e, súčasným systémom zdanenia a nie nadarmo Bulharsko je s 10% vpredu a niekedy, ak je príliš vysoká miera zdaňovania, napríklad 40%, tak e, sa tomu e, bránia podniky, takže treba naozaj získať e, vedomosti o optimálnej miere zdanenia. Ďakujem pekne, pán Rubik. Teraz pán Karinš na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Kríza, kríza, ešte raz kríza. Všetci hovoria o nej, ale mali by sme začať e, rozmýšľať nielen o príčinách krízy, o bankovom sektore, o štátnych dlhoch, ale mali by sme rozmýšľať o, nad tým, ako sa z krízy e, dostať musíme vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré potom naštartujú rast, ale tieto e, pracovné miesta nebudú vytvorené v bankovom sektore ani vo veľkých e, firmách. Nie, tie vzniknú v malých a stredných podnikoch, ktoré už zamestnávajú viac ako 90 miliónov e, osôb v celej Európe. Na prekonanie, prekonanie krízy musíme venovať väčšiu e, pozornosť e, od sektoru MSP. A to preto, že malé podniky sa môžu ľahšie prispôsobiť a poučiť sa z vlastných chýb. Po druhé, musíme oni e, vedia rýchlo reagovať na zmeny a po tretie, a to je podľa mňa e, najdôležitejšie, vytvárajú e, v prvom rade pracovné miesta, zamestnávajú ľudí. Takže ako je, môžeme tomuto sektoru pomôcť? Môžeme spraviť tri veci. Po prvé, E, naše hranice musia ostať otvorené, potom musíme poskytnúť e, možnosť e, financovať sa prostredníctvom rizikového kapitálu a požičiek a taktiež musíme znižiť administratívnu záťaž, ktorá brzdí rozvoj, takže musíme podporiť malé a stredné podniky, ktoré nás môžu dostať z tejto krízy. Ďakujem pekne, pán Karinš. A teraz pán Kelly na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem naozaj za slovo. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme pri diskusii o tejto téme dnes večer neustále mysleli aj na to, čo sa deje v rámci globálneho obchodu. 22 miliónov ľudí nezamestnaných v Európe a máme 23 miliónov malých a stredných podnikov. Keby každý z nich eh, v podstate mal možnosť vytvárať nové pracovné príležitosti, títo nezamestnaní by sa mohli pretaviť do eh, no, malých firiem. Majú naše firmy možnosť vytvárať nové pracovné príležitosti? Povedia vám, že nie, keďže tie podmienky nie sú rozhodne priaznivé. Jedna z tých podmienok je predovšetkým prístup k úverom, o ktorom sme hovorili už skôr. Viem, že u nás doma, keď banky boli rekapitalizované, tak dokázali efektívnejšie pomáhať služby mali, pre malé a stredné podniky aj pri minimálnych uh, mierach podpory. Ale teraz situácia je neakceptovateľná, rozhodne to musíme preskúmať. Komisár veľmi správne poukázal pri predchádzajúcej diskusii na potrebu jednoduchších pravidiel, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov, najmä čo sa týka oblasti verejného obstarávania a tak ďalej. A zároveň spomenul aj dôležitosť investičného kapitálu. Uh, Rozhodne nie sme na úrovni v objeme investičného kapitálu, keď sa porovnáme s USA a rozhodne je to veľká príležitosť na to, aby sme dokázali stimulovať ekonomiku tak, aby vytvárala priaznivé podmienky. Už a naposledy, čo sa týka ešte aj elektronického obchodu. Máme tu rôzne štatistiky, ktoré hovoria o tejto téme. Je to veľmi dobrá príležitosť, v rámci ktorej by sme mohli ďalej rásť a vytvárať nové pracovné príležitosti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. Prejdeme do bodu Catch the Eye. Dávam slovo pánovi Švábovi, nech sa páči. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, malé a stredne veľké podniky, o tom už skutočne bolo povedané veľmi veľa, pretože oni naozaj profitujú e, z takých pravidel, ktoré platia e, rovnako pre všetkých. Bohužiaľ v Európe ešte nemáme vlastne takéto jednotné riadenie a vedenie na jednotnom trhu. A Samozrejme, že sú ďalšie opatrenia, ktoré je potrebné prijať, pretože malé a stredne veľké podniky bohužiaľ e, individuálne nevedia toto zvládnuť. Máme veľmi veľa v podstate takýchto príkladov. Nemajú dostatočný prístup k financiám a práve z toho dôvodu v nadväznosti na smernicu o spotrebiteľoch. Snažili sme sa v podstate e, podporiť digitálne trhy a a snažili sme sa o plnú e, harmonizáciu, aby skutočne toto platilo na celom vnútornom trhu. A toto sú príklady, ktoré potrebujeme, pretože malé a stredne veľké podniky nemajú nejaké špecifické záujmy, ale ide im hlavne o to, aby to boli jednotné pravidlá, ktoré platia pre všetkých. A za toto by sme sa mali viac zasadzovať. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, pán kolega Šváb. Teraz pani kolegyňa Hanslíková, jedna minúta. Vážený pán predseda, vážený pán komisár. Som tieňovou spravodajkyňou za EPP v nadväznosti na smernicu o neskorených platbách. A chcela by som sa vrátiť k tejto téme, pretože sú tu obrovské disproporcie, ktoré ešte stále existujú, pokiaľ ide o situáciu malých a stredne veľkých e, štát, e, podnikov v členských štátoch. Je veľmi veľa takých prípadov, kde táto situácia bola už aj tak veľmi ťažká a v poslednom období sa ešte zhoršila. Keď sa pozrieme na isté štatistické údaje, vidíme, že len veľmi malý počet malých a stredne veľkých podnikov sú také podniky, v ktorých sa zlepšila situácia. Som veľmi Ehm, rada eh, tomu, že všetci apelujeme na pána komisára Tažaniho, aby v podstate boli presadené tieto pravidlá v nadväznosti na smernicu o neskorených platbách. A som veľmi rada, eh, že naozaj v podstate eh, budú mať svoje faktúry zaplatené tieto podniky včas. Ďakujeme pani Hanzlík a teraz pani Bezešku. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda keďže hlavným zdrojom v nadväznosti na zamestnanosť sú malé a stredne veľké podniky. Oni v podstate e, majú e, vplyv na oživenie a rast v Európskej únii malé a stredne veľké podniky e, sa snažili o oživenie takéhoto e, podnikateľského ducha, aby sa v podstate e, podporila hospodárska súťaž. Ja samozrejme podporujem naozaj vzdelávanie a rozširovanie tých najlepších praktík v celej Európe. Hlavne potrebujeme naozaj pestovať takéto zručnosti v nadväznosti na mladú generáciu. Musíme im zabezpečovať prístup k finančným zdrojom a samozrejme e, zabezpečovať aj publicitu. Nové vládne programy v nadväznosti na stimuláciu rumunských malých a stredne veľkých podnikov vytvorili, respektíve zachránili e, vyše 13 tisíc pracovných miest. V mojej krajine sme prijali isté opatrenia v nadväznosti na to, aby sme uľahčili prístup k financiám tým, že vlastne e, zabezpečujeme verejné garancie, pokiaľ ide o tieto podniky. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz pán Luhan, jedna minúta. Ďakujem vám za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. V roku 2009 eh, bol prijatý tento Small Business Act a ten mal naozaj veľmi dobrý vplyv, eh, pretože naozaj eh, sa fungovanie týchto podnikov stalo jednoduchším a, a lacnejším. Ale teraz by som chcel hovoriť o tzv. SPU, čiže európskych verejných podnikov. Toto sú podniky, ktoré môžu fungovať e, v ktoromkoľvek e, členskom štáte, tak ako keby fungovali v svojej vlastnej krajine. Ak sa rozhodnú, že e, požiadajú o takýto štatút, títo podnikatelia môžu naozaj šetriť peniaze a vyhnúť sa byrokratickým postupom. Ja som presvedčený, že v tejto ťažkej hospodárskej situácii a aby sme naozaj pomohli týmto podnikom, aby sa dostali naozaj na európsku úroveň, vlády by mali naozaj umožňovať v podstate eh, podnikom, aby sa registrovali ako európske podniky. V náväznosti na <clears throat> eh, takéto zmluvy si myslím, že by to naozaj eh, veľmi povzbudilo malé a stredne veľké podniky. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Luhan, pani Swinburne, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Malé a stredné podniky vytvárajú 99% zamestnanosti v našej krajine, ale trápia sa. Trápia sa ekonomickým poklesom a hoci si vážime e, tento Small Business Test a mnohé ďalšie úsilia vyvíjane v rámci verejného obstarávania a podobných iniciatív, stále to nepomáha priamo malým a mikrofirmám v rámci súčasného hospodárskeho podnebia. Musíme hovoriť o konvergenčných prostriedkoch a keďže ciele tohoto financovania sú predovšetkým také, aby sme zvyšovali úroveň konkurencieschopnosti v tých najchudobnejších regiónoch, rada by som vyzývala komisiu, aby pomohla regionálnym vládam a priamo používala tieto prostriedky na rozširovanie malých a stredných podnikov. Mikrofinancovanie zamestnáva stovky a tisícky ľudí a pomáha im zamestnať jedného zamestnanca prostredníctvom efektívneho zacielenia týchto konvergenčných prostriedkov. A to môže mať obrovský efekt na národné, lokálne, ale celoeurópske hospodárske prostredie. Malé a stredné podniky potrebujú menej byrokracie, ale väčšiu a priamu pomoc. Pomôžme obnoviť rast. Ďakujem veľmi pekne pani Swinburne a ukončíme toto vystúpenie pani e, Gal Pils. Bude mať posledné slovo v rámci HDI. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tento balíček opatrení zameraných na malé a stredné podniky a všetky tie ostatné otázky, ktoré boli otvorené, nám poukazujú na to, že je stále toho veľa, čo ešte musíme spraviť, tak aby sme dokázali dokázali zlepšiť celkovú situáciu, pretože malé a stredné podniky rozhodne nemajú priaznivé prostredie pre rast v celej Európe. Aktuálna hospodárska kríza je mimoriadne náročnou výzvou. Musíme najmä zlepšiť prístup k financovaniu. To bol asi najväčší dopad, ktorý mala kríza na život malých a stredných podnikov. Musíme zabezpečiť to, že malé a stredné podniky nebudú znášať to najväčšie bremeno hospodárskej krízy. Uniková cesta z krízy bude do veľkej miery závisieť do veľkej miery od toho, ako malé firmy a mikrofirmy, ktoré sú 90% všetkých podnikov v Európe, ako sa tieto firmy dokážu vysporiadať a znova rásť a zároveň ako im v tom my pomôžeme, ako my nájdeme efektívne nástroje, ktoré im pomôžu vyriešiť svoje problémy. Podporujem najmä myšlienku eh, Small Business Test a všetkých tých podnikov, ktoré sú eh, postihnuté krízou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Galpic. No a teraz má slovo pán Garnie, ktorý ukončí diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať jednotlivým rečníkom e, za otázky aj vystúpenia. Pozorne som počúval, budem o tom samozrejme informovať e, kolegu Tajanyho. Pokúsim sa zareagovať na jednotlivé podnety. Tak ako povedala pani Sartori, a to poviem všeobecne, e, mnohé súčasné problémy malých a stredných podnikov pôvodne pramenia z národného, eh, administratívneho, eh, daňového kontextu a treba, treba eh, hlavne konať na národnej úrovni, ale samozrejme aj na tej európskej. Pani Sartori, chcem povedať, že pokiaľ ide o mikropodniky, a to je vám dobre známe, tak ten dokument je v druhom čítaní na rade a mal by sa dostať k vám. Uh, na pôdu parlamentu vo februári. Pán Paška hovoril taktiež o tejto otázke právomoci členských krajín a nedávno aj pani e, Swinburne hovorila o veľmi malých podnikoch, ktorým musíme uľahčiť život. Mnohí z vás, a hlavne pán Benson, ale aj pán e, Provera, Rinaldi, Brons, e, Galpelš, hovorili o otázkach financovania a ja som tomu venoval značnú časť eh, môjho úvodného vystúpenia. Ja len potvrdím, čo som povedal o, o financovaní, e, ktoré má uľahčiť e, eh, u, získavanie úverov a, a exportu. E, bazilejské pravidlá, ktoré sa e, týkajú tých 8300 bank. E, tu treba samozrejme myslieť aj na e, dopady e, potreby navýšiť kapitál. Je to otázka internalizácie malých a stredných podnikov a komisia príde s oznámením práve e, v tejto oblasti, konkrétne 9. novembra 2011. Pánovi Voconovi aj Rubikovi chcem povedať, že nám záleží na daňových otázkach. Kolega Šemeta predloží zelenú knihu koncom roka 2011 a tam by sa práve malo hovoriť o zjednodušovaní pravidiel pre DPH, hlavne v cezhraničnom kontexte. Pani Merkis hovorila o tzv. druhej šanci pre tých poctivých podnikateľov, Eh, otázka eh, poctivých eh, bankrotov. Ja chcem povedať, že iba 4-6 takýchto bankrotov je falošných. V roku 2010 komisia zistila, že rehabilitácia trvá veľmi dlho a to brzdí tú tzv. druhú šancu. Revízia e, Small Business Act v roku 2011 od členských krajín žiada maximum, e, trojročné maximum pre e, rehabilitáciu takýchto poctivých podnikateľov, aby im bol odpísaný e, akýkoľvek dlh a mohli opäť e, naštartovať svoju činnosť. E, to som chcel povedať pani Merkis. Pán Kelly, vedzte, že navrhnem v rámci Single Market, Market Act ustanovenie na uľahčenie mobility rizikového kapitálu. Ja som sa v Mníchove stretol s malými podnikmi, ktoré potrebujú e, úvery a my sa to pokúsime uľahčiť tým tzv. pasom pre mobilitu pre takýto rizikový kapitál. Pani Toja aj pani Hanzlík hovorili o o neskorených platbách a o dobrom uplatňovaní tejto e, smernice. Vedzte, že kolega Tajani vyslal apel určený všetkým členským krajinám. Ide e, o to zabezpečiť dobre uplatňovanie tejto smernice o neskorených platbách. Pán Luhan, vedzte, že vo všetkých oblastiach, nechcem o tom hovoriť veľmi e, podrobne, ale e, s kolegom Tajaným a Šemetom sa snažíme e, vypracovať špecifickú legislatívu pre malé a stredné podniky. Nedávno sme hovorili o verejnom obstarávaní, no napríklad tu treba zaručiť pre ne lepší prístup. Pán Nikolson hovoril o byrokracii ja myslím, že ak sa dobre na to pozrieme, tak nájdeme byrokraciu aj mimo Bruselu. Samozrejme je v Bruseli, dajú sa pravidla zjednodušiť. E, snažíme sa o to naozaj e, vo vzťahu s každou jednou legislatívou, ale treba naozaj e, znižovať byrokraciu aj na národnej úrovni. A pánovi Nikolsonovi a Gallagherovi chcem potvrdiť, že uskutočneme tie testy MSP, malé a stredné podniky. Robíme to pri každej novej legislatíve a e, chceme, aby sa v každej členskej krajine tento test aj účinne uskutočnil. Pán Bütikofer hovoril o e, ťažkostiach spolupráce medzi generálnym rediteľstvom pre výskum a e, podniky. My sa snažíme zlepšiť túto spoluprácu a to robí E, kolegyňa e, komisárka aj e, komisár Tajany. Bude tu úzke prepojenie medzi konkurencieschopnosťou a malými a strednými podnikmi a taktiež otázka uľahčenia úverov pre výskum. A taktiež tu padla otázka štandardizácie. Diskutuje sa o tom, No a zúčastňujú sa tu e, rôzne inštitúcie. E, vedzte, že tu nie je žiadna diskriminácia. Každý sa môže rovnako vyjadriť k tejto otázke. Pán Karinš e, hovoril, alebo sa pýtal, odkiaľ príde rast. Keď sa pozrieme na význam malých a stredných podnikov 99%, tak ja si myslím, že ten rast príde práve z ich strany pretože oni sú oveľa mobilnejšie, prispôsobivejšie, môžu sa ľahšie vysporiadať s krízou. E, my sme za otvorenie hraníc, ale e, nemôžeme pritom byť naivní e, a preto je tu tá doložka o recipročnom prístupe na k verejnému obstarávaniu v rôznych častiach miest, na rôznych e, miestach sveta. No a treba sa taktiež vyhnúť e, oslabeniu vnútorného, vnútorného jednotného trhu. My potrebujeme čo najsilnejší trh. Keď ste v USA, v Číne, tak jediný dôvod, prečo nás e, rešpektujú tieto veľké krajiny, je e, veľkosť nášho e, trhu 22 miliónov podnikov, e, pol miliardy spotrebiteľov. Vyhnime sa izolacionizmu národnému. Pani Basesku hovorila o úveroch pre odbornú prípravu. Tu je potrebná európska politika. V mnohých členských krajinách chýbajú prostriedky. No a keďže už hovorím o raste, tak ešte e, spomeniem, že s kolegom Tajanim e, pracujeme na nelahkej téme, pretože ešte nedávno e, to bola skora, skoro nadávka, e, konkrétne priemyselná politika, ale dámy a páni poslanci, ja si myslím, že by sme mali byť rovnako odvážni ako e, v úvode, keď vzniklo spoločenstvo pre ocel a uhlie. E, spomeniem príklad e, Airbusu. Tu vznikali sektorové priemyselné politiky, spomeniem v súčasnosti technológiu, verejné zdravie, nové zdroje energie, doprava, energia a tak ďalej tu e, musíme e, dbať na e, vzájomnú európsku závislosť, ale musíme sa vyhnúť prílišnej závislosti od vonkajších dodávateľov. Ja si neželám, aby Európa poskytovala iba služby. Samozrejme, potrebujeme ich, ale musíme taktiež vyrábať v Európe a e, nemôžeme jednoducho nakupovať a e, spotrebovať e, tovar, ktorý nakupíme mimo EÚ. Takže myslím, že by sme za to mali bojovať spoločne. Vedzte, že pracujeme s kolegom Tajanim na nových iniciatívach v oblasti priemyselnej politiky. Pán Šváb, je tu kus práce, ktorý, sme odviedli spoločne správa Greš. E, Dámy a páni e, poslanci, keďže vás e, zaujíma osud malých a stredných podnikov, prosím, pozrite sa zblízka na túto tabulku, ktorá informuje o Small Business Act. Ja som na tom pracoval nielen s kolegom Tajaným. Hovoríme tu o 12 pákach pre rast a 50 návrhov, z toho 12 kľúčových. Niektoré sa týkajú inovácií výskumu európskeho patentu. S polským predsedníctvom dúfame, že v nadchádzajúcich týždňoch sa tu výrazne posunieme vpred. Toto sú teda návrhy, e, v ktorých chceme úspieť v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Dúfame, že aj tento rok a začiatkom budúceho roka, tak všetko sú proaktívne návrhy návrhy, e, ktoré majú uľahčiť e, život malých a stredných podnikov, aby e, to už nebolo vnímané ako len priestor obmedzenia, ale skôr priestor príležitosti. Ja nie som za ideologickú teoretickú legislatívu pri malých a stredných podnikov. Práve ide o to uľahčiť im život, umožniť inovácie, inovácie, mobilitu, všetko, čo súvisí so zdanením. Presne na tom pracujem s mojimi kolegami E, keď som bol vymenovaný za komisára, tak som povedal, že chcem udobriť malé a stredné podniky s veľkým trhom, pretože oni majú pocit, že ten veľký trh slúži veľkým podnikom. Ja chcem, aby sa to zmenilo a je to aj názor pána Tajanyho. Takže to bola odpoveď pánovi e, Švábovi aj Eh, Hans-Peter Martinovi aj pani Castillo, oni všetci o týchto témach hovorili. Vedzte, že sme aj otvorili internetový portál eh, pre malé a stredné podniky. Má to uľahčiť eh, práve informovanie sa o všetkých našich iniciatívach. Chceme to všetko spojiť, aby sa vedelo, čo sa robí v európskej legislatívnej oblasti to všetko má slúžiť na naštartovanie rastu, pretože ja verím, že príde práve zo strany malých a stredných podnikov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár Barnie. Týmto ukončujeme túto tému. A ďalšou témou na programe sú jednominútové vystúpenia na základe pravidla